pripravený. Dostal som od rady dve stanoviska v prvom čítaní. Je, e, týka sa to nariadenia o lekárskych e, pomôckach a nariadenia o lekárskych pomôckach na diagnostiku in vitro. Tieto informácie sú e, uvedené v zápisnici. Parlament má tri mesiace na vyjadrenie. Lehota začína plynúť od zajtra, od 17. marca 2000.